2008 v súlade s článkom 42 nariadenia S číslo 45 2001 Európskeho parlamentu a rady. Následne po diskusiách vo výbore pre občianske e, slobody e, súhlasila s vymenovaním pána Petra Hastingsa e, za Európskeho poverenca pre ochranu údajov, ako aj Giovanniho Butarelliho za jeho zástupcu. E, ide pritom o spoločné menovanie Európskym parlamentom a radou a v stredu spoločne s predsedom rady e, podpíšem toto uznesenie. Oznamujem vám a dostávame sa tým na záver mojich oznámení, že spolu s e, predsedom rady v stredu 14. januára v súlade s článkom 68 rokovacieho poriadku podpíšem 6 e, právnych aktov, ktoré boli prijaté v rámci procesu spolurozhodovania. Tieto e, sú uvedené v zápisnici k dnešnému zasadnutiu. Milé